So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir fangen jetzt an. Drahé kolegyne, kolegovia, začneme eh, so značným omeškaním, ktoré súvisí s tým, že viacero poslancov dorazilo relatívne neskoro, ale ani experti, expertky nie sú ešte v plnom počte. Eh, ešte raz dobré ráno všetkým a aj napriek nie je plne zastúpenému panelu expertov začíname. Dnes je tu verejné vypočutie, pokiaľ ide o ochranu proti riziku karcinogénnych, respektíve mutagénnych látok pri práci, karcinogénom mutagénov. Toto je dôležité, pretože je to pokračovanie našeho úsilia zintenzívniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vzhľadom na počet umrtí vyvolaných ochoreniami, ktoré súvisia s rakovinou, tak to si núti, to vynúcuje si našu zintenzívnenú činnosť a musíme ísť aj nad rámec toho, čo navrhuje komisia. Srdečne chcem pozdraviť najskôr eh, Leslie Rushden z Empire College v Londýne, Tony Muzo z Inštitútu európskych odborov, Rebecca Smith z Business Europe z oddelenia pre sociálne záležitosti, Srdečne vás vítam. Ešte nám tu chýba Elke Schneider z Európskej agentúry pre BOZP, ktorá príde neskôr. Preto sme troška poprehadzovali poradie a poprosíme najskôr Leslie Rushden, aby odprezentovala svoj materiál po štyroch prezentáciách. Potom pani spravodajkňa Marita Luskok sa pokusí to krátko zosumarizovať a potom bude nasledovať diskusia. Poprosím Leslie Rushton. Thank you. Thank you very much. Um, I'm... Ďakujem pekne. Ako to už zaznelo na úvod, v rámci privítania som Leslie Rushdan z Empire College v Londýne, som epidemiológ a štatistik a špecializujem sa na ohrozenie zdravotného stavu v dôsledku práce. E, v krátkosti vám e, ponúknem nejaký prehľad tých prác, ktoré som realizovala a činnosti, ktorým sa zaoberám, v rámci ktorých skúmam aj tie náklady, ktoré e, vznikajú pri zavedení limitov exponovania pri práci alebo zamestnaní Poskytnem vám aj e, isté informácie ohľadom kontextu. Nielen metodika, ako budete radi počuť, ale budem hovoriť o niektorých neistých parametroch, neistotách, ktoré treba zohľadniť, keď sa zaoberáte týmito údajmi. Cieľom projektu bolo vykonať socioekonomický, zdravotný a environmentálny pohľad alebo analýzu na možné zmeny e, smernice EÚ o karcinogénoch, ktorá zahrňa 25 karcinogénov 113 eh, je predmetom zohľadenia v tejto chvíli. Je to zmes alebo taký mix IARC klasifikácie z pohľadu toho, či niečo je karcinogén alebo nie. My sa teda nezaoberáme tým, či je niečo karcinogén alebo nie. Opierame sa o IARC. Kla, e, trieda 1 to sú definitívne karcinogény, čiže tam je to podporené robustnými údajmi o tomto poznatku. 2A to je pravdepodobný karcinogén, nie je to podporené až takým výskumom, nie je to úplne definitívne. A 2B, aj tam spadá niekoľko karcinogénov z tých 25. To znamená, že je pravdepodobne len veľmi málo údajov, ktoré sa týkajú ľudí, ktoré sú v dispozícii na podporenie karcinogenity. My sme posudzovali dopad e, zavedenia alebo znižovania limitov expozície v rámci práce, pracovného prostredia a jedným z účelov je porovnať tie ten pomer nákladov a prospechu, ktorý by z toho vyplynul pre, eh, pre túto pracovnú oblasť. Eh, tá metóda vychádzala z britskej štúdie, ktorá odhadovala, tú záťaž, ktorá vyplýva z karcinogénov pre pôsobenie ľudí na pracovisku. Približím v krátkosti tú metodiku, ktorú sme si osvojili pri vypracovaní tejto štúdie. Najskôr sme sa pozerali na minulé bývalé hodnoty expozície pre ku karcinogénom a skúmali sme, aká miera, alebo aký aké percento rakoviny je spôsobované takouto expozíciou a potom sme si vypracovali metodiku, ktorá nám umožňuje do budúcnosti odhadovať, koľko rakoviny by sa objavilo za niektor- pri niektorých scenároch a vychádzame z tej baseline, z tej základnej hodnoty, čo je nerobiť nič, až po iné scenáre v rámci štúdie sme sa zaoberali aj zlepšením e, súladu, zlepšením súladu v rámci jednotlivých odvetví, ktoré sú rôzne podľa svojej veľkosti. Zaoberali sme sa takými komplexnými intervenciami. Tieto štúdie e, vám dávajú možnosť pozrieť sa na tie medzery v dôkazoch, kde sa nachádzajú a ten dopad, ktorý vyplýva z tých dokumentov, s ktorými sa budete môcť oboznámiť, tak budete vidieť, že je tam veľa víziev, ktoré sa viažú k tým údajom. Čiže je tam takisto načrtnutý dopad, ktorý sa týka stratégií znižovania rizika. Chcem len upozorniť, že v týchto štúdiách je zhromaždených veľa údajov a ak ste v rozhodovacej pozícii, tak eh, musíte zhromažďovať naozaj veľa údajov a musíte ich analyzovať. Ak eh, sa snažíte znížiť mieru rizika na pracovisku v tých, tých oblastiach, alebo tých karcinogénach, ktoré e, sa týkajú práve takýchto prípadov, tak potom musíte ísť cestou tzv. pripísateľnej, pripísateľnej frakcie alebo počtu, alebo potom sa musíte pozrieť na počet tých úmrtí, ktoré sa dajú tomu pripísať, k tomu pôsobeniu karcinogénov. Ak vás e, nezaujíma počet úmrtí, tak potom vás zaujíma tá rozšírenie, tá incidencia prípadov rakoviny Ďalšia vec, čo vás môže zaujímať, ak je rakovina z dôvodu pracovného, pracovnej podmienená, tak čo to znamená? Znamená to, že e, umriem skôr a ako, ako koľko skôr umriem v porovnaní s tým, tým priemerom? Čo to znamená, ak prežijem? A čo to znamená z pohľadu toho zdravotného postihnutia, ktoré budem mať? Sú rôzne opatrenia, prístupy. V rámci tej štúdie sme sa zaoberali aj jednotlivými nákladmi, ktoré sa viažú k týmto parametrom. Teraz vám ukážem, čím sme sa zaoberali v rámci britskej štúdie. Toto sú tzv. tie pripísateľné alebo prísluchajúce frakcie alebo pomery, percentá, vidíte jednotlivé typy rakoviny, mezotelioma, asi 90% e, sme konštatovali, že je z dôvodu e, vystavenia týmto karcinogramom e, na pracovisku. Celkovo je to 5,3% prípadov rakoviny. Hneď tu máte k tomu číslo 8 tisíc úmrtí, 3,5 tisíc nových prípadov ročne, čiže si viete spraviť predstavu o rozsahu toho problému. Toto je len ďalšia priesvitka z britskej štúdie, kde vidíte, e, kde vznikajú tie karcinogény, kde sú tie najdôležitejšie. Azbest. My sme sa zaoberali e, práve rakovinu prsníka. Silika. Ďalší karcinogén Samozrejme stavebníctvo, to je jasné, že je najväčším pôvodcom takýchto ochorení, 56% v rámci našej štúdie. aby ste si vedeli spraviť predstavu, ako to môže ovplyvniť vaše rozhodovanie ako legislatívcov, teda zákonodarcov. Vľavo je to poradie, ale vidíte, že keď sa pozriete na tie frakcie alebo na tie percentá, tak vám sa to porozhadzuje, je to iné aj z pohľadu napríklad toho počtu rokov, o ktoré prídete. Čiže vidíte, že tu zradené mezotelie má 90%. Potom je tu veľa prípadov alebo vysoký počet e, tej rakoviny plúc, lebo tam je veľká expozícia, často sa to stáva. Ak vás ale zaujíma miera prežitia pri rakovinách, ktoré sú e, veľmi agresívne, melanóm, Vidíte hodnoty a vidíte, aké to je v prípade rakoviny kože, tam je lepšia prognoza prežitia. Už tak dávno sme započali túto štúdiu. Ja si vôbec ani nespomínam, prečo sme e, zvolili takúto skratku. Pozerali sme sa na 25 karcinogénov. Samozrejme, bolo ich 25, 26, neviem, 27 možno, nespomínam si už, ako to bolo E, na začiatku, koľko bolo tých členských štátov, ktoré sme skúmali. Bolo to teda veľa údajov. My sme sa zaoberali aj sociohospodárskymi, socioekonomickými a environmentálnymi dopadmi. Diskutovali sme o tom so zainteresovanými stranami a hovorili sme o tom, ako úrovne vystavenia vystavenia pôsobili na tieto prípady. Ja som hovorila a neprepínala som priesvitky, pardon látky, ktoré v súčasnosti zvažujeme, dúfam, že sa viete v tom zorientovať, sú vľavo, v ľavom slobčeku. Je to podľa klasifikácie IARC. Viete, že je 7 tých klasifikácií do triedy 1, to sú definitívne karcinogény. Potom je tu 2, 2Ačko, pravdepodobné zdroje rakoviny, a 2B, nie je to podporené dôkazmi na ľuďoch. Spôsobujú rôzne druhy rakoviny, to je dôležité si pripomenúť. Plúca, sa často objavujú v štúdii v Spojenom kráľovstve viac ako 20 karcinogénov vyústilo do rakoviny plúc. Čiže mnoho takýchto karcinogénov, ktoré sa objavujú na pracovisku, vplyvajú práve na plúca. Tie faktory, ktoré súvisia s výskytom týchto na pracovisku a s mierou expozície, tak tie sú zhrnuté v právom stĺpčeku V niektorých prípadoch e, je značný počet ľudí vystavených takýmto hodnotám, dokonca nad rámec týchto hodnot. Keď si vezmeme hydrazín na spodku, e, najmenšia, e, tým najmenším hodnotám je vystavených asi 75 pracovníkov. A keď pozrieme sa na tu spodnoho tak 50% e, ľudí umiera po vystavení takémuto karcinogénu. Tu vidíte čísla, ktoré sú vystavené po tom, v rámci toho relatívneho obdobia expozície alebo vystavenia. po tom, čo ľudia dostanú rakovinu, tak je, možné to odvodiť z tej, z tej latentnosti alebo z toho prvého, z prvej expozície alebo predbežnej Čiže nevyskytne sa počas ich pracovného života tá rakovina, ale až potom po odchode do dôchodku. A to samozrejme spôsobuje problémy pri diagnostike, pri odhalovaní. Ale počet tých zamestnancov, ktorí sú vystavení týmto karcinogénom, a to je aktuálne číslo, ten je značný. Toto je to základné východisko z pohľadu tých súčasných 13 karcinogénov, ktorými sa zaoberáme, ak neurobíte nič, e, aký počet rako, prípadov rakoviny z toho bude. Toto je z roku 2010, ktorý sme realizovali štúdiu. A vidíte, že je to istým spôsobom prioritizované. Respirovateľná kryštalická silica Odhadli sme asi 7,5 tisíc e, prípadov rakoviny, ktoré sa udejú v EU v súčasnosti. Ak sa nič nespraví, ak ostane súčasný stav, ak sa nezmenia e, úrovne expozície, tak e, predpokladáme, že asi 450 tisíc počas nadchádzajúcich 6 rokov. A viete, že tá miera umrtnosti zostáva na rovnakej úrovni, lebo je to karcinogén, ktorého výsledky sú takmer vždy fatálne. Sú tam e, veľké teda odhady, ktoré sa týkajú chromu napríklad, teda nezmenené počty umrtí aj pilín z e, dreva. Toto je e, top 7 z tej triedy IRC1, to sú definitívne karcinogény v druhom stĺpčeku máte hodnoty, ktoré sme mali skúmať, alebo ktoré sme si zvolili. A vidíte tie prípady, kde sa podarilo predísť tomu výskytu rakoviny. Keď si vezmete silicu, siliku na najnižšej úrovni 0,05, tak takým stanovením takéhoto limitu sme sa vyhli asi 110 tisícom prípadov rakoviny to je každopádne 25 celkového počtu zamestnancov, ktorí sú vystavení tomuto karcinogénu a to preto, že v rámci toho nízkeho limitu naďalej budú vystavení mnohí zamestnanci takémuto karcinogénu. Posúdenie rizika plynúceho z karcinogénu často e, vychádza z predpokladu lineárnej čiary, to znamená žiadne exponovanie, e, žiadne riziko, ale vždy istá miera rizika aj pri malých e, úrovniach vystaveniach alebo expozície. Keď sa pozriete na celkové celková výhody alebo prospech pre zdravie, tak e, uzavedenie limitov, hlavne v prípade siliky a chromu 6 e, prináša veľké výhody z pohľadu zdravotníctva, zdravia, ale je tam aj veľké, sú tam veľké náklady na súlad. Čiže skutočne ten pomer medzi výhodami a medzi nákladmi je vhodný len v prípade siliky a chromu a tzv. hardwood dust. Ostatné karcinogény, ktorými sme sa zaoberali, tak tam sme e, e, nedokázali stanoviť spolahlivú hodnotu, ktorá sa týka výhody pre zdravie pri stanovovaní takýchto limitov, hoci by z toho pri mnohých vyplynuli tie náklady na súhlas, na dodržiavanie. Ďalších 6, ktoré môžu byť e, možnými alebo eventuálnymi karcinogénmi, tak tam nebola žiadne žiadna výhoda z pohľadu zdravia. Veľmi dobré v dokumente, ktorý sa zaoberá hodnotením Hodnotenie vplyvu je to dobre popísané. Niekedy musíte však pristúpiť takým heroickým predpokladom. Otázka je, ako dlho predtým, ako sa vás prejaví rakovina, musíte byť vlastne vystavení týmto karcinogénom, koľko to trvá, keď sme robili takéto odhady, tak sme vychádzali zo zverejnených údajov ohľadom odhad, odhadov rizík. Môžu byť nepresné, neprimerané e, úrovne expozície e, nebudú pokrývať tú časť obyvateľstva, ktorou sa zaoberáme. Čiže je tam veľa neistot, pokiaľ ide o údaj o populácii a pokiaľ ide o tie registre o prípadoch rakoviny v jednotlivých členských štátoch a takisto pokiaľ ide o tie trendy zamestnávania. Je tam teda veľa neistot, neznámych ale silná stránka týchto štúdií je, že vám poskytujú celú škálu transparentných a dobrých opatrení, ktoré sa dajú využiť a je to potom na vás, ako tvorcov politik, čo vás zaujíma. E, nevyužívajú to len regulačné orgány, ale e, skupiny pre BOZP a zástupcovia zamestnancov v Spojenom kráľovstve, odkedy sme urobili takúto štúdiu, tak sme zmenili ten pomer e, toho zdravotného rizika v porovnaní s e, nejakými nehodami pri, pri, pri práci alebo s nejakými neočakávanými takýmito nehodami. Samozrejme, karcinogény výrazne vplývajú aj na znižovanie niektorých ďalších pozitívnych e, účinkov zdravotných, hlavne pokiaľ ide o No, napríklad plusné choroby. A keď znižíte mieru e, siliky, tak potom e, je tam aj znižené riziko plúcnych chorôb alebo plúcnej obštruknej, obštrukčnej choroby. Teraz ešte pripomienka z osobného pohľadu a takisto niektoré veci, ktoré mi chýbali v tom hodnotení vplyvu. Otázka je, ako posúdiť tú mieru úspechu, ktorá z tohto plinie. A otázka, či treba vytvoriť nejaké monitorovacie systémy pre, e, povolania, e, teda pre choroby z povolania. Ťažko bude onkolog vedieť posúdiť, či e, prípad plúcnej rakoviny vychádza z, alebo je pracovne podmienené, alebo je to z dôvodu vystavenia nejakému karcinogénu ako silika alebo tak. Väčšina z týchto prípadov, možno rakovina plúc je dobrým príkladom, alebo vo väčšine týchto karcinogénov je ťažké to odvodiť. Nevravím, že by sme to nemali robiť, ale každopádne, čo odporúčame aspoň v Spojenom kráľovstve, je, že treba monitorovať tú mieru vystavenia do budúcnosti. Ďalej eh, boli sme požiadani, aby sme pozerali na tie neprimerané nevýhody v členských štátoch alebo v odvetvi. Ja chcem povedať, že nevidím tu nejaké neprimerané znevýhodnenie z pohľadu tej pracovnej síly alebo zamestnancov, ktorí sú uvádzaní v hodnotení vplyvu v tom dokumente. A neviem, možno by aj komisia mohla e, zvážiť pri príjmaní tých rozhodnutí, či tam nie je nejaký neprimeraný vplyv alebo znevýhodnenie nejakých skupín pracovníkov. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. A teraz naša druhá expertka Elke Schneider z Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a odovzdávam jej týmto slovo. Ak by sa dalo, poprosil by som, keby ste sa mohli obmedziť na 10 minút. prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie na, e, toto, na tento hearing a na to, aby sme tu mali prezentáciu. Jednoducho sa chcem ešte ospravedlniť za to, že som prišla neskoro, ale parlament sa tak zmenil, že som stála na nesprávnom mieste, ako sa dostať v prvom rade chcem ukázať niekoľko hlavných údajov, ktoré určite spomínala aj predrečníčka a potom by som uviedla príklady zistenia našej agentúry, ako aj výhľad na aktivity, ktoré e, vykonávame v našej agentúre v oblasti karcinogénov a mutagénov. Takže tie hlavné údaje Rakovina je druhou hlavnou príčinou úmrtia v EÚ. Prvou sú kardiovaskulárne choroby. Jedna zo štyroch úmrtí je spôsobená rakovinou. Z čo a pri e, ľuďoch mladších ako 65 je to jeden z troch, ktorý zomrie na rakovinu. 4 až 8 e, úmrtí na rakovinu z dôvodu choroby z povolania v priemere spôsobujú karcinogény vyskypu, vyskytujúce sa na pracovisku, ale neplatí to pre všetky druhy rakoviny samozrejme. A pri azbeste je tam 85 a pri niektorých rakovinách spôsobeným prachom z dreva tak je to približne polovica rakoviny vyvolaná takouto expozíciou karcinogenom na pracovisku. Náklady spojené s touto chorobou sa odhadujú na približne 334 miliard. A je to veľký rozsah je to odhad správy, ktorá bola prednesená na podujati v maji tohto roku počas holandského predsedníctva. Sú to odhady, ale ukazujú, aký je veľký rozsah tohto dopadu. Približne 102 500 úmrtí je spôsobených rakovinou z povolania, v EU 28 za jeden rok. To je odhad, ktorý bol tiež nedávno prezentovaný v správe našeho bývalého riaditeľa. Môžete sa s ním oboznámiť aj v článku a sú tam uvedené aj ďalšie údaje, ktoré vysvetľujú metodiku dopracovania sa k týmto údajom. Keď sa zamýšľame nad karcinogénmi z povolania, tak pracovníci sú často vystavení viaceným karcinogénom naraz. Posúdenie dopadu niektorých karcinogénov pri návrhu smernice, tak kde sa pozera na jednu látku o samote, ale pracovníci sú vystavení viacerým e, látkam. Mám tu štyri príklady. To sú dva tradičné prác, dve tradičné zamestnania v priemysle zvárači alebo zlievači, ale máme aj pracovníkov v odbore služieb, napríklad výroba topánok alebo kaderníci. Tí všetci sú potenciálne vystavení karcinogénom, rôznym karcinogénom a vystavení takto riziku rôznych rakovín. Nesmieme na to zabúdať, keď sa pozeráme na dopad Rovnako je dôležité pamätať na to, a to už povedala predrečnička, že látky, ktoré považujeme, e, u ktorých uvažujeme, majú závažný e, účinok. My sa teraz pozeráme na náklady prevencie rakoviny, ale potom sú tu aj nejaké ďalšie účinky. Máme tu totiž aj iné látky, ako je drevený prach, silika a akrylamid a podobne, tí majú aj iné účinky, nielen tú rakovinu. Napríklad môžu mať iritujúci dočinok, zvýšenie citlivosti a podobne. Čiže to sú problémy, ktoré vzniknú v pracovnom, počas života pracovníka skôr ako rakovina. A keby sme zabránili týmto účinkom, tak by sme dostali aj finančné úspory. Tie, úspa, tie úspory sú vyššie než samotná liečba rakoviny. Keď si zoberieme tú senzitivizáciu, tak to veľmi často vedie k výpadku z práce alebo vôbec z pracovné, teda zo zamestnania alebo celkové z pracovného procesu. A myslíme si, že práve, že toto je podcenená zložka e, úspor v dôsledku prevencie. Potom by som chcela ešte spomenúť určité zistenia z prieskumu, ktorý sme robili pre Európsku komisiu pred niekoľkými rokmi. Vydali sme to ako správu, je to na našej webovej stránke. Robili sme prieskum medzi členskými štátmi a pýtali sme sa ich na systémy, ktoré majú na zriadenie limitov pre expozíciu, pre vystavenie na pracovisku karcinogénom a toxickým látkam. Tento prieskum ukázal, že niektoré látky, že je veľa limitov pre karcinogené látky v EÚ, takže máme od 1 až po 3 OL, tie sú v smernici, až po viac ako 50 alebo 60 OL. Takže je to veľmi taká rozmanitá situácia v členských štátoch. Mnohé členské štáty uvádzali, že prijali aj e, odporúčania z iných krajín, že teda vychádzajú pri určení limitov aj z výsledkov iných krajín a ďalší povedali, že uplatnili európske limity a stanovili spoločné normy, tak povediac, aj pre prevenciu. OLL nie sú samostatné, samozrejme to predstavuje cieľ ktorý sa má dosiahnuť cez prevenciu, ako je vetranie alebo uzavreté systémy alebo podobne. Taktiež sme vydali pred tromi rokmi správu o monitorovacích systémoch. Určite to spomenula aj predrečníčka, ktorá odhalila nedostatok údajov, ale odhalila aj ďalšie veci. Napríklad že väčšina údajov sa týka zamestnaní v priemysle a nie služieb a 70 pracovnej síly pritom pracuje v e, službách a mnoho e, zraniteľných pracovníkov sú vystavení karcinogénom, ale pritom sa to nezohľadňuje. Napríklad mladí pracovníci. V našej správe spomíname, výsledky e, všeobecných e, lekárov pre e, zamestnania a zaoberali sa aj karcinogénmi, kde povedali, že 40 pracovníkov v údržbe je vystavených karcinogénom a že mladí pracovníci majú oveľa väčšiu expozíciu než starší pracovníci. Mnohí títo pracovníci pracujú za stále sa meniacich podmienok, pretože chodia z jedného pracoviska na druhé. A dôležité je tiež spomenúť, že medzi týmito pracovníkmi sú aj uční, veľmi mladé osoby, teda 15 až 18 ročné, a taktiež aj e, praktikanti. A nad tým je veľmi malá kontrola. Potom ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo, a je to v správe, je, že stratégie pre návrat do práce pre pacientov vyliečených z rakoviny sú veľmi obmedzené. Musíme sa tým ďalej zaoberať a pripraviť odporúčania pre návrat na pracovisko. A potom je tu aj potreba nájsť e, riešenia priamo na pracovisku. Tu je príklad jednej z látok, ktorá je v návrhu, a to je silika, tiež spomenuté, je to veľmi významná látka. Pozreli sme si štúdie, ktoré sa zaoberajú vystavením na pracovisku a ktoré sa zaoberajú trendmi od rokov 1950 až po rok 2020 a zistili sme, že expozícia klesá, avšak to je vyrovnané tým, že dochádza k väčšiemu narastu pracovníkov, ktorí sú vystavení. Čiže nestačí len sa zaoberať znižovaním expozície, ale aj počtom zasiahnutých ľudí. A to sa týka teda práve tých dočasných pracovníkov údržby a mladých pracovníkov, kde je vystavenie silike veľmi vysoké. A teraz budúca práca, práca, ktorú pripravujeme v agentúre. Zadali sme štúdiu, chceme zadať štúdiu, ktorá by preskúmala e, faktory vystavenia e, alebo rizika rakoviny, čiže bude to feasibility study a cieľom je navrhnúť zoznam takýchto rizikových faktorov pre rakovinu, ktoré by sa mohli posúdiť. A bol by to vlastne takýto pilotný pokus, ktorý by sa mohol potom vykonať buď vo všetkých členských štátoch alebo vybraných členských štátoch EÚ. Štúdia začne e, tento rok. Výsledky očakávame, že budú hotové začiatkom roku 2018. Čiže prieskum v roku 2017 metodika je inšpirovaná prieskumom, výskumom z Austrálie, čiže budeme používať metodiku vypracovanú v Austrálii. Ďalšia aktivita, ktorú by som chcela spomenúť, je naša kampaň Zdravé pracoviska v rokoch 2018 až 2019 a zameriame sa na rizika E, vyplývajúce z nebezpečných látok na pracovisku a sú to aj aktivity zamerané na karcinogenné látky na pracovisku. Je to kampaň osvedčených postupov, aj cieľom je zdieľať informácie o dobrých postupoch, o e, nových nástrojoch, vyvinutých nástrojoch, ako aj zvýšiť informovať o e, informovanosť o rizikách o karcinogenoch, z karcinogenou na pracovisku. Čiže chceme vytvoriť komunikáciu, ktorá prúdi smerom nahor aj nadol v celom dodavateľskom reťazce. Chceme riešiť nové rizika, zmeny, na prac- zmeny v práci, odvetvia pracovnú sílu a vieme, že existuje aj nové rizika. Robili sme takúto kampaň v roku 2003 a došlo k veľkému vývoju máme teraz napríklad nanomateriály a vystavenie nanomateriálom a podobne. A je tu dôležité sa aj pozrieť na otázky veku a rodu. Čiže budeme skúmať nástroje, ktoré riešia riziko pre zraniteľných pracovníkov a ženy. Môj posledný slajd, konkrétne o karcinogénoch, EU OŠA pripravuje takú cestovnú mapu, roadmap, plán pre karcinogény a počas holandského predsedníctva sme podpísali s európskymi sociálnymi partnermi a komisiou holandskou a Raku, holandským a rakúským ministerstvom práce dohodu, dohovor o tom, že sa dohodneme na činnostiach, ktoré budú riešiť prevenciu e, rizik výskytu karcinogénov na pracovisku. Takže tak pracujeme teraz na našej činnosti na rok 2017, 18, 19 a jedna z našich prvých činností bude podporiť takú príručku, ktorá bude publikovaná koncom oktobra o prevencii rizik spojených s expozíciou silike, najmä v stavebníctve. A tu sme sa zaviazali, že budeme mať každoročné podujatie o špecifických látkach a že budeme podporovať aj rôzne opatrenia vyplývajúce z našeho harmonogramu, z našej cestovnej mapy. A tu by som chcela ukončiť a poďakovať sa vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a prejdeme teraz hneď k Tony Musovi z Inštitútu európskych odborov. Nech sa páči. Dobré ráno, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Volám sa Tony Musu z Výskumného ústavu ETUK, zastrešujúce organizácie všetkých odborov v EÚ. Začal by som Neviem presne, ako to funguje. Aha. Znovu sme tu, aby sme hovorili o veľmi dôležitej téme. Keď si pozrieme počet úmrtí z pôsobených rakovinou z povolania, tak tie čísla sú veľmi tvrdé. Viac ako 100 tisíc osôb každý rok v EÚ má Takže je to naozaj tá prvá príčina úmrtia na pracovisku alebo v práci, z práce. Môžem podporiť aj to číslo Leslie Rushton, že takáto expozícia spôsobuje 5 až 8 všetkých e, rakovín. Samozrejme, každé úmrtie predstavuje veľký, veľký náklad pre spoločnosť, pre rodinu, pre zamestnávateľa, aj pre spoločnosť ako celok. A máme nedávnu štúdiu, z Národného ústavu verejného zdravia z Holandska, ktorá ukazuje, že tieto náklady sú viac ako 300 miliard za rok pre EÚ. Takže sú to vysoké náklady. Toto je dôvod, prečo odbory spustili kampaň, ktorá má zastaviť rakovinu na pracovisku. A jeden z hlavných dôvodov je, že samozrejme všetky tieto rakoviny, všetkým týmto rakovinám by sa dalo zabrániť, ak by pracovníci boli menej exponovaní, vystavení, tak by sme dokázali zabrániť mnohým z týchto rakovinových prípadov. Jeden z nástrojov, ktorý môžeme použiť na pracovisku, aby sme minimalizovala úroveň vystavenia sú limitné hodnoty vystavenia pri práci, v zamestnaní. Preto presadzujeme tento nástroj a ETUK vyzýva EÚ, aby urýchlene prijala smernicu o karcenogénoch a prijala záväzné limitné hodnoty pre, pre aspoň 50 prioritných karcinogénov a sme veľmi radi, že komisárka Tyson sa zaviazala že budeme mať 25 záväzných limitných hodnôt do konca tohto roku a 50 záväzných limitných hodnôt pre karcinogény do roku 2020. Takže, aké sú naše požiadavky? Komisia navrhla takúto prvú vlnu 13 karcinogénov so záväznými limitnými hodnotami a pre niektoré z nich, pre 5 z nich, by sme boli radi, keby tie limitné hodnoty boli prísnejšie. Vidíme to tu na stole, v tabulke, pardon. Je to kryštálová silika, ktorá sa dá vdychovať, e, drevený prach, e, zlúčeniny chromy, chromu, tri butadien a keramické vlákna, refrakčné keramické vlákna. Prečo tam chceme zníženie? Preto, chceme toto zníženie, lebo v niektorých členských štátoch na národnej úrovni je už prísnejšia hodnota a mali by sme sledovať tú najlepšiu prax našich členských štátov. Takže ak je to možné v jednej krajine, malo by to byť možné aj v inej členskej krajine. Zobral by, zobral by som Chrom 6. Je tam 1 milión pracovníkov, ktorí sú mu v EÚ vystavení. Komisia navrhuje hodnotu 25 mikrogramov na kubický meter a vo Francúzsku, v Nemecku a v Holandsku je limit 1 mikrogram. Takže 25 krát menej. A vieme, že komisia je pripravená konať, vys, e, ísť ďalej. A takže môžeme mať takéto prísnejšie hodnoty. A je veľmi dôležité, aby sa parlament snažil presadiť tieto prísnejšie hodnoty pre karcinogény, pretože keď budú v smernici, potom je to už veľmi ťažké meniť a mali by sme sa snažiť od začiatku o to, aby sme mali prísnejšie hodnoty, ktoré lepšie chránia. Návrh komisie je len z, e, zmeniť prílohu 3 smernice, to znamená pridať e, limitné hodnoty pre niektoré karcinogény. Ale my by sme boli radi, keby sa táto revízia využila lepšie a zmenili sa aj niektoré články smernice. A odbory by chceli, aby rozsah pôsobnosti smernice bol rozšírený na látky, ktoré sú toxické pre reprodukciu. V súčasnosti sú tam len karcinogény a mutagény, ale my si myslíme, že smernica by mala tiež pokrývať aj reprodukčné látky. A dôvod je ten, že 2 až 3 milióny pracovníkov sú tomu vystavení a súčasná legislatíva je veľmi slabá. Pri takéto ochrane rizika. Napríklad máme smernicu o tehotných pracovníčkach, kde zamestnávateľ a keď zamestnávateľ vie, že pracovníčka je v druhom stave, môže konať a zabrániť vystaveniu, ale problém je ten, že väčšinou sa o tom sa koná neskoro, pretože pracovnička informuje zamestnávateľa v čase mm, tretieho mesiaca gravidity a to je škoda, lebo, by mohla, lebo mohla byť už vystavená predtým. A ide o to, že tieto látky sú pokryté v e, smernici o chemických látkach a tam nie sú záväzné limitné hodnoty, sú len indikatívne. Takže si myslím, že reprotoxy si vyžadujú iný prístup a mali by byť pokryté najprísnejšími e, ustanoveniami v smernici o karcinogénoch a je to aj v súlade s tým, čo sa deje v členských štátoch EÚ, pretože na vnútroštátnej úrovni máme celý rad krajín, ktoré zahrnuli už reprotoxy do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnej legislatívy o karcinogénoch. Avšak máme aj iné ustanovenia, ktoré by sme chceli zlepšiť a to je transparentnosť na úrovni rizika rakoviny spojenej, s, spojeným s každou úrovňou karcinogénu ako hovorili predrečníci, to, že je tam limitná hodnota, to neznamená, že ste úplne chránení. Vždy je tu riziko a chceli by sme, aby to zvyškové reziduálne riziko, ktoré súvisí e, s tou limitnou hodnotou, aby to bolo uvedené v legislatíve, tak aby všetci vedeli, aké je riziko, ktoré sa viaže na tú limitnú hodnotu alebo úroveň. Takisto by sme chceli zabezpečiť dohľad nad zdravým pracovníkom, aby to bolo povinné po odchode do dôchodku. Ako sme už počuli, je tam veľký veľké obdobie uplynie medzi tým obdobím vystavenia a medzi výskytom rakoviny. Takže je nevyhnutné, aby bola zabezpečený zdravotný dohľad pre tých, ktorí odídu do dôchodku, tak aby bolo možné nakoniec alebo v dôsledku tohoto vyvodiť nejakú väzbu medzi expozíciou a medzi výskytom rakoviny. Takisto je nevyhnutné mať viacero údajov o miere expozície. To je tiež dôležité z pohľadu lepšej prevencie. Keď máme takéto limitné hodnoty, tak e, ich e, prepracovanie a revízia trvá veľmi dlho. Chceli by sme teda doplniť ustanovenie, aby sme zabezpečili, že tie limitné hodnoty, ktoré sú uvedené v smernici, budú predmetom pravidelnej revízie tak aby zohľadnili vedecké poznatky. Takisto by sme chceli uviesť tzv. minimalizačný plán, kedy nie je možné ísť cestou náhrady alebo substitúcie. Na záver by som možno povedal pár slov o dlhodobých vyhliadkach, pokiaľ ide o zastavenie prípadov rakoviny na pracovisku. V súčasnej smernici neexistuje metodika, ktorá by nám umožňovala stanovovať limitné hodnoty. Ešte stále musíme odsúhlasiť e, spôsob alebo metódu, ako rozhodnúť o spôsobe stanovania tých limitných hodnot a to je veľmi dôležité, pretože dnes sa to robí len na základe analýzy porovnania nákladov alebo pomeru nákladov a výhod. Je to istým spôsobom ako lotéria, kde tú cenu, ktorú platíme, to sú vlastne ľudské životy postavené proti tomu zisku, profitu. To nie je pre nás akceptovateľné samozrejme a chceli by sme preto zvoliť inú metódu, ktorá nám umožní rozhodnúť o tých limitných hodnotách. Možno by som to tu ukončil a poďakoval sa za vašu pozornosť. Takže ďakujem pekne. A teraz hneď e, bude nasledovať náš štvrtý expert, expertka Rebecca Smith, Business Europe, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. E, dovolte mi najskôr počiarknúť veľmi jasne, že zamestnávateľia sa zaviazali k účinnému, účinnej ochrane zamestnancov pred rakovinou vyplývajúcou z povolenia Súhlasíme s ďalšími rečníkmi, že prevencia e, takéto rakoviny z, z, z povolania je na prospech e, širokej spoločnosti, ako aj samotných podnikov a nastavenie záväzných e, limitov expozície na pracovisku na úrovni EÚ to poskytuje možnosť nastaviť rovnaké pravidlá pre všetkých v rámci ochrany zdravia. A preto ako Business Europe vo všeobecnosti sme za obmedzenú revíziu týchto príloh 1 a 3 e, smernice o karcinogénoch a mutagénov, pokiaľ ide o stanovovanie dodatočných limitov takýchto látok. E, samozrejme to ale znamená, že máme nejaké dôležité podmienky pri stanovovaní dodatočných limitných hodnot expozície. Poprvé, myslím, e, že treba zdôrazniť, že ten proces musí vychádzať z dobrých, kvalitných vedeckých dôkazov. Už sme počuli, aké dôkazy sú dnes v dispozícii a to by mal byť základ pre stanovanie nových záväzných limitných hodnot. Takisto by to ale malo vychádzať z technickej a ekonomickej realizovateľnosti a komplexného posúdenia socioekonomického dopadu. Takisto sa domnievame, že len tie látky, ktoré sú vedecky dokázané a klasifikované ako karcinogény, by mali byť doplnené do prílohy smernice, pretože v konečnom dôsledku je to smernica o karcinogénoch. Dáva to teda z nášho pohľadu zmysel. Takisto si myslíme, že nedáva zmysel stanovovať e, svojvoľné numerické alebo nejaké číselné ciele e, na úrovni nejakých hodnot expozície do roku 2020, na rovni, neviem, 1000, 1500 bez nejakej prioritizácie, e, pokiaľ ide o to, ak, pre ktoré látky potrebujeme tieto limitné hodnoty. Možno by bolo užitočné troška približiť ten proces, pretože samozrejme všetci vieme, že komisia je to inštancia, ktorá navrhuje limitné hodnoty, ale veľa práce a konzultácií prebieha aj s rôznymi zainteresovanými stranami, ktorá prebieha ešte pred takýmto procesom a to si treba pripomenúť. Z tohto miesta, ako zrejme viete, tá práca, aspoň na úrovni EÚ, začína na vedeckom výbore pre limity pre expozície vz, na pracovisku spol. Tí sa pozerajú na tie e, vedecké poznatky, či, je, či sa nachádzajú tie úrovne v rámci tých e, možností, ktoré dokážu zachytiť meracie zariadenia a potom sú do toho zahrnuté rôzne zainteresované strany potom e, samozrejme je tam ten výbor, ktorý sa týmto zaoberá, tento vedecký, a to je veľmi dôležitá súčasť tohto e, procesu, pretože ako zrejme viete, tak e, tento výbor je zložený z, zo zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a vládneho sektora a ich úlohou je pozrieť sa na to, či tie limitné hodnoty, ktoré navrhol, navrhol prvý výbor, SKOL, či to splňa kritéria z pohľadu socioekonomického dopadu a realizovateľnosti bolo veľa diskusí a spomínal to predchádzajúca rečník, pokiaľ ide o analýzu výhod a nákladov. Pre nás je to dôležitý moment a súhlasím, že eh, je to, ide o to, aby sme postavili vedľa seba náklady na, na, na to odvetvie a náklady na ľudský život. My skutočne sme zastancami také realizovateľnosti a musíme sa ubezpečiť, že odvetvie dokáže implementovať tieto vypnutné hodnoty a tak ochraňovať zamestnancov na pracovisku. A z nášho pohľadu je dôležité nastaviť rovnováhu medzi týmito dvoma aspektami. Pokiaľ ide o poradný výbor, samozrejme niekedy je tu jednoznačná jasná dohoda medzi zástupcami zamestnávateľov a predstaviteľmi vlády. Niekedy nie, povedzme to jasne, ale je jasné, že poradný výbor a tie limitné hodnoty, ktoré nastavuje, respektíve minimálne navrhuje, v stanoviskách z tohto poradného výboru, tie predstavujú už dobrý, zdravý základ a poskytujú taký všeobecný prístup pre komisiu. Preto sme boli radi, keď sme videli eh, v návrhu komisie, že vo všeobecnosti sa riadila eh, tými usmerneniami eh, toho poradného výboru, to znamená takého tripartitného orgánu, čo je pre nás dôležité. Je pravda, že všetky tie procesy si vyžadujú istý čas, a ako povedal predrečník, dlho trvá aj aktualizácia tých limitných hodnot. A boli by sme otvorení zaoberať sa rýchlejším a jednoduchším spôsobom stanovovania alebo procesov stanovovania tých limitných hodnot na úrovni EÚ, ale musíme sa uistiť, že nebudeme ignorovať tieto procesy, že nebudeme sa od nich odkláňať, pretože sú dôležité z pohľadu formulácie všeobecného prístupu vo všeobecnosti alebo minimálne dosiahnutie konsenzu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami. Samozrejme je hodné spomenúť aj, že vieme, že sa chystá druhá, tretia vlna návrhov a to všetko, čo som dnes povedala, to sa vzťahuje aj k týmto návrhom. To znamená, že tie podmienky, ktoré som predtým spomínala, ktoré sa viažú k stanovovaniu limitných hodnot na pracovisku, Chápeme, že sú obavy, ktoré vznikajú v rôznych odvetviach priemyslu, pokiaľ ide o niektoré limitné hodnoty, ktoré boli navrhnuté, respektíve zahrnutia niektorých látok do smernice o karcinogénoch. Ako určite dobre viete, eh, je tu dlhá diskusia ohľadom silici eh, respirovateľnej, kryštalickej, či má byť teda respiračnej kryštalickej, či má byť súčasťou tej smernice. A viete sami aj, že vedecká komunita rôznym spôsobom analizuje túto látku, takže je tu ešte stále značná miera nedo, ne, neprítomného konsenzu medzi vedeckou komunitou. Samozrejme, e, niektoré odvetvia vyjadrili obavy, ktoré sa týkajú zahrnutia tejto silici do smernice o karcinogénoch. A tu treba spomenúť, že nejde len o limitné hodnoty, ale ide aj o uplatňovanie ostatných opatrení v tej smernice, to znamená celú tú hierarchiu tzv. opatrení, pozrieť sa na to, či sú nevyhnutné substitučné opatrenia, či na pracovisku musíte ísť cestou prístupu uzavretého postupu. Takisto, ako dobre viete, e, podporujeme skutočnosť, že návrh e, komisie odkazuje na dohodu, viacsektorovú dohodu európsku, pokiaľ ide o ochranu zdravia zamestnancov, dobrým narábaním a ochranou pred silicou. Je dobré, že sa to spomína aj v tomto a v úvodných ustanoveniach sa spomína, že táto dohoda je doplnková a mali by sme sa pozrieť na to, ako bude fungovať táto doplnkovosť v praxi, akú úlohu bude plniť sociálny dialog ako praktický nástroj pre odvetvie, ktoré bude pokryté takouto dohodou, pokiaľ ide o implementáciu toho, tej limitnej hodnoty a pokiaľ ide aj tie všeobecnejšie ustanovenia, ktoré sa týkajú posudzovania rizik. Máme isté obavy, ktoré sa týkajú limitných eh, hodnot, ktoré boli stanovené pre prach z tvrdého dreva. Eh, z informácií z niektorých odvetví a z eh, terénu vieme, že niektoré typy E, strojov, zariadení, hlavne také ručné manuálne zariadenia, ktoré sa používajú v niektorých odvetviach, kde je prítomný pri spracovávaní, kde je prítomné toto tvrdé drevo a kde vzniká aj ten prach. Je tam však ťažké podľa nich, podľa ich vyjadrení sa dostať pod tie súčasné úrovne, a to aj napriek rôznym technickým a organizačným opatreniam, ktoré už boli prijaté, a jednoducho nie je možné nahradiť tieto zariadenia a stroje v súčasnosti. O tom vlastne hovorím, keď hovorím o tej technickej realizovateľnosti. To sú tie praktické záležitosti, ktoré sa objavujú na pracovisku a ktoré zabraňujú, povedzme, meniť tie limitné hodnoty, ale zároveň ide aj o tie všeobecnejšie opatrenia na úrovni smernice. Je pravda, vieme, že sa diskutuje aj o Chrome 6, Vieme, že to je problematika, ktorú rieši v tejto chvíli napríklad aj rada a ako e, počiarkla aj, počiarkla aj poradný výbor pre BOZP, je možno v budúcnosti nastane čas na revíziu takýchto limitných hodnot a to akceptujeme. Zároveň je nevinutné pozrieť sa na rôzne odvetvia, rôzne priemysly, kde sa používa Chrome 6, čo by to znamenalo z pohľadu nového nastavenia aj výrobných procesov, napríklad zavedenia takých uzavretých výrobných postupov alebo systémov a preto bude treba mať nejaké obdobie na revíziu týchto limitných hodnot do budúcnosti a budeme musieť pristúpať rovnovážnym spôsobom takejto revízii. Záverom, keď máme nejaké obavy ohľadom stanovovania alebo navrhovania niektorých limitných hodnot, respektíve zahrnutia niektorých karcinogénov alebo látok do smernice, chceli by sme e, na vás apelovať, aby ste sa čo najviac pridržali návrhu komisie. A dôvod, prečo to hovorím, som už spomínal aj predtým, bola tu široká podpora takéhoto postup, pre takýto postup v rámci poradného výboru naprieč tými skupinami, ktoré e, zastupujú tak vládu, zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Vychádza to z vedeckých poznatkov a vychádza to aj zo širokej podpory samotných členských štátov. Ak som to pochopila e, z diskusí na rade, nie sme za to, aby sa otvárali články, smernice. My sa domnievame, že je nevyhnutné, aby táto revízia bola rýchle prijatá, aby boli stanovené limitné hodnoty a nové záväzné eh, limitné hodnoty pre výsky týchto karcinogénov na pracovisku, aby to bolo v smernici. Ak začneme komplikovanejšiu diskusiu o zmene článkov, tak by to mohlo celý proces pomaliť. Mali by sme sa podľa mňa v tejto chvíli sústrediť na to, čo navrhla komisia, aby sme dokázali rýchle postúpiť. Ďakujem. So, alle Expertinnen und Experten. Ďakujem odborníkom za ich vystúpenie. A teraz dám slovo Marite. Dovolte, aby som e, urobil takú osobnú poznámku. Vždy som naozaj udivený, ako ľahko hovoríte o pojme prínosy, náklady a výnosy ja mám rakovinu a až o, dvo, o dva roky budem schopný povedať, či, e, budem schopný vedieť povedať, či, že mal som rakovinu a keď sa hovorí o prínosoch, nákladoch a tak ďalej, človek sa necíti najlepšie, ale teraz ideme k vecnej stránke a teraz pani Luxvok. E, Prejdem do švedštiny, tak si dajte zrejme sluchadla. Alla har kommit hit och eh, delat med er av era stora kunskaper. Ďakujem, že mám možnosť na tomto výbore predstaviť naše veľké vedomosti a skúsenosti. Ako správne povedal náš predseda, všetci máme veľmi osobný a špecifický vzťah ku rakovine. Je to choroba, ktorá sa nás týka veľmi hlboko ako osvob. Nie sme len politici a zástupcovia nejakých organizácií, ale v prvom rade sme ľudské bytosti a to e, e, vyplýva a preto sme pristúpili k tejto práci, ktorú práve robíme a treba ísť ďalej aj e, v otázke e, kancerogénnych látok. Eh, mnohé údaje, ktoré ste tu spomenuli, sú pre nás veľmi dôležité, napríklad stovky tisícov eh, ochorení z povolania, ktoré e, sú vlastne rakovinami, to je naozaj vysoké číslo a postihuje to e, veľkú časť sveta, ktorá je bohatá, rozvinutú krajinu a teraz to závisí aj od toho, akým spôsobom sa pristupuje k týmto ochoreniam. Je to číslo, ktoré bude zásadné aj pre naše návrhy. 53 všetkých e, prípadov umrtnosti e, v súvislosti s chorobami z povolania alebo s profesionálnou činnosťou sú výsledkom toho, že, i, e, že vlastne o ochorení, o ktorom hovoríme, je rakovina. Takže toto číslo je naozaj veľmi vysoké a veľmi dôležité. Rovnako vieme, že v hre sú aj ekonomické záujmy, kde sa hovorí, že treba konať na dostatočnej úrovni, pretože ak máme členskú krajinu, ktorá sa rozhodne aplikovať nejaké rozhodnutie, nemôžeme predsa realizovať len také osamelé rozhodnutia, ale máme, sme veľmi rozhodní v našom výbore a vieme, že musíme vyhodnotiť aj samotný návrh a konfrontovať ho so skutočnosťou. Musíme urobiť krok vpred, nie len jeden, ale mnohé a obrovské ale na to potrebujeme podporu, ambície, ktoré by nám umožnili byť čo najúčinnejší, najefektívnejší. Všetky údaje a štúdie, ktoré ste tu predstavili v súvislosti s kancerogénnymi látkami v odbornom živote, tieto štúdie sú veľmi dôležité, ale zároveň si myslím, že čas našej práce do, od teraz do budúcnosti sa bude samozrejme venovať aj tým konfliktom záujmov, kde vstupujú do hry aj ekonomické faktory, teda sú tu konflikty medzi, alebo je tu konflikt záujmov medzi pracovníkmi a vlastníkom firmy, ale sú aj obrovské rozdiely medzi samotnými členskými štátmi EÚ. Sú členské štáty, ktoré majú vysokú úroveň spôsobu riešenia problémov súvisiacich s rakov, rakovinou v profesionálnom živote a sú iné krajiny, ktoré zaostávajú. A preto my v Európskom parlamente na tomto musíme veľmi popracovať a je to pre nás aj v našom výbore veľmi dôležité, aby sme dosiahli to, aby bolo možné tými, ktorí e, majú problémy dosiahnuť požadovanú úroveň, aby sme dosiahli to, aby sa dotiahli na úroveň tých ostatných. Je to problém, ktorý rôznym spôsobom e, sa týka aj iných aspektov Samozrejme sú tu aj osobné záujmy a osobné aspekty, to všetko je v hre a ja vám teda ďakujem, že ste prišli sa s nami podeliť o údaje a informácie, ktoré sú mnohé z nás nové a vedú nás k tomu, aby sme sa venovali tomuto problému a aby sme naďalej veľmi úzko spolupracovali s vami, aby sme mali čo najlepší výsledok. A ešte by som dodala niečo, čo mnohí poslanci naznačili. Gendrová perspektíva, ktorú ste spomenuli vo vašich prezentáciách, nebola dostatočne viditeľná v časti tejto práce, a ja si myslím, že je dôležité, aby aj táto perspektíva bola v našej práci. To je našou ambíciou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Marita, ďakujem aj odborníkom ako prvý spravodajcovia. Klod Rolen, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám dve poznámky. Máme naozaj výkonnú technológiu, ale žiaľ, moje oči sú oveľa menej výkonné, takže nie vždy sme mohli vidieť tie slajdy a mohli by sme ich mať nejakým spôsobom, lebo boli zaujímavé. Hovorili sme o vzťahu medzi zdravím a nákladmi. Samozrejme, je tu ale aj etická otázka a ja by som chcel viacej informácií, aké údaje sa používajú keď hovorím o týchto údajoch a, a akými údajmi a štatistikami pracujú poisťovne, rovnako keď príde rakovina po e, aktívnom veku, alebo teda po, od, no, po tom, čo odineme z práce. A problémy nie sú vždy tak, ako si mnohí myslia, že predovšetkým v priemysle, ale veľmi často sa nachádza aj v sektore služieb tento problém. E, a to nie s nejakými čistými molekulami alebo látkami, ale aj so zmesami. Ja keď som pracoval so zdravím a bezpočnosťou ľudí, ktorí sa venujú upratovacím prácam, tak išlo o zmesi rôznych výrobkov, s ktorými boli v kontakte a pracovníci jednoducho nevedeli, že tieto zmesi mohli e, spôsobiť nejaké problémy Hovorili ste aj o sektore kaderníctva, tam je veľmi vysoký sociálny dialog, kvalitný dialog a ja dúfam, že v budúcnosti komisia bude pozitívnejšia k týmto dohodám než doteraz. A je veľmi zaujímavé si tiež vypočuť a sledovať, aké sú hodnoty v jednotlivých členských štátoch je to problematický element konkurencie schopnosti, ale predsa nie je dôvod, keď v jednej krajine niečo funguje, prečo nie aj v druhej a záverom. Súhlasím s našou spravodajkyňou, takto musíme postupovať vo výbore byť čo naj, najambicioznejší e, v prospech zdravia našich pracovníkov, ale zároveň musíme byť realistickí v podmienkach realizovateľnosti Nemá zmysel stanoviť si ciele, keď vieme, že potom tieto budú obchádzané, ale musíme sa snažiť byť čo naozaj účinnejšie, efektívnejšie. Spomenulo sa číslo 200 tisíc dopravných nehôd v Európe. To je 27-25 tisíc mŕtvych ročne. A tie investície, peniaze a kampaň, ktoré sme investovali, aby sme zabránili uh, týmto nehodám, tak keď spomenieme umrtia kvôli rakovine, tak myslím, že je našou povinnosťou aj tu sa angažovať. A otázka je, aké nástroje prevencie a mm, kampani by sme mohli používať. Mali by sme poukázať na NEPSI. Máme určitý sektor, ktorý uvádza do praxe praktiky, ktoré sú všeobecne uznávané a používané a, a keby sme mali akýsi manuál alebo inštrukcie, to by bolo veľmi dobré, aby sme sa vyhli mnohým prípadom rakoviny, ktorá e, je spôsobená našimi e, povolaniami. Ďakujem, hovorí pán predseda. Máš úplnú pravdu, Klod. Áno, tie slajdy. Máme pred sebou malé obrazovky, takže to nie je dobre vidieť, ale vo svojich zložkách by ste tie prezentácie mali mať Andrea McIntyre. Hlasí sa niekto iný za EKR? Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej spravodajkyne, pani McIntyre. Ďakujem všetkým za ich príspevky, pretože v snahe o dobrú dohodu a dobrý návrh je potrebné, aby sme si vypočuli široké spektrum názorov a vyhli sa možným nezamýšľaným následkom. Rada by som povedala, že vo všeobecnosti podporujem doplnenie zoznamu karcinogénov zahrnutých v smernici z roku 2004. Prevencia rakoviny pri práci musí byť prioritou a je v záujme všetkých pracovníkov spoločnosti ako celku, ako aj podnikov. Chápem, že stanovovať záväzné limity expozície na úrovni Európskej únie pomôže zabezpečiť rovnaké podmienky pre priemysel a ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov v celej Európskej únii Pevne verím, že tento proces musí vychádzať z vedeckých dôkazov technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti najaktuálnejších vedeckých údajov a vziať do úvahy aj dôkladné posúdenie sociálno-hospodárskeho vplyvu. Musíme sa vyhnúť nastavovaniu ľubovoľných číselných cieľov, pretože by mohli mať za následok nezamýšľané dôsledky najmä ohľadom našej konkurencieschopnosti, rastu a v konečnom dôsledku aj na zamestnanosti. Aj keď môžem podporiť revíziu príloh, už menej podporujem zmeny v článkoch tejto smernice. Teším sa preto na spoluprácu so spravodajcami a tieňovými, so spravodajcami, a tieňovými spravodajcami v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem. Renate Weber tu nie je. Ani ďalší kolega, ktorý sa prihlasil o slovo. Darín Medeli tu tiež nie je za zelených. Nikto sa nehlási. EFDD ani tam sa nikto nehlási. ENF, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým odborníkom, ktorí vystúpili a ktorí sa podelili so svojimi informáciami. Eh, bol veľmi je zaujímavé si vypočuť predstaviteľov ETUI, pretože ja eh, ako autorka eh, stanoviska som chcela si ich vypočuť a dnes som mala tu možnosť viacero poznámok, pokiaľ ide o náš finálny text a návrhy. Je naozaj šokujúce hovoriť o nákladoch a výhodách bolo by lepšie v texte, keby sme hovorili o nákladoch, pretože samozrejme to sú náklady firiem, ktoré eh, brzdili veľmi často prevenciu a prevencia je veľmi dôležitá, ale aj anticipácia či predvídanie, pretože prichádza aj časový aspekt a čas, kedy sú ľudia exponovaní látkam a potom aj termín, kedy e, sa prejavia prvé symptómy e, rakoviny. Náklady a finančné e, náklady. Samozrejme, sú potrebné investície, sú veľmi ťažké, veľké, ktoré sú potrebné v prípade niektorých špecifických zariadení, napríklad na spracovania dreva. a To samozrejme vplyvá aj na konkurencieschopnosť, ale nesmieme na to zabúdať, keď E, ľudia, ktorí sú postihnutí hlavne v prípade azbestu, napríklad ženy, e, ktoré pracovali a čistili a tak ďalej, tak aj oni potom dostali rakovinu a potom treba rátať e, s nákladmi, ktoré musí niesť aj rodina, rodiny, príslušníci chorého a potom samozrejme aj náklady sociálneho a zdravotného zabezpečenia. To sa tiež odráža na zamestnávateľoch, takže tieto náklady sa nám, sa nám E, otázka nákladov je naozaj centrálna, ale nie je vhodné hovoriť o pomere nákladov, výhod, ale skôr by sme mali hovoriť o eventuálnych možných nákladoch z krátko, stredno a dlhodobého hľadiska. Vypočula som si predstaviteľa Business Europe, že sa musíme pridržiavať súčasného textu, pretože to umožní uľahčiť a rýchlo znížiť e, rizika, áno, možno by v texte mali byť zakotvené aj prvky prevencií, aby tam boli spomenuté látky, možno nie limity. To je taká dodatočná os, ktorou by sme sa mohli riadiť e, ešte do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Dobre, hovorí pán predseda. Česlav, nech sa páči. Najpierw e, słowa podziękowania serdeczne dla wszystkich ekspertów. Ďakujem. Chcel by som poďakovať všetkým odborníkom, ktorí vystúpili so s veľmi hlbokými a obsiahlými informáciami. Podľa mňa, keď vychádzame zo smernice o doprave alebo vysielaných pracovníkov, áno, je možné o tom diskutovať, ale ochrana pracovníkov proti kancero, kancerogénnym a mutagénnym látkam na pracovných miestach a na pracoviskách. Tu, v tomto by sme mali všetci hovoriť jedným hlasom. To, že rakovina je spôsobená tým, že pracujeme na určitom pracovisku, to predsa nevyžaduje príliš veľa nákladovania, nejaký nadmerný výskum a vývoj. Pretože tu, čo je dôležité, je zdravie, život našich občanov. A to sú jednoducho bezhraničné hodnoty. A ja viem veľmi dobre, o čom hovorím. Som lekár. Som videl mnohé prípady rakovín a viem naozaj, o akú osobnú drámu ide. Ja ako lekár tiež môžem povedať, že byť pacientom rakoviny to nie je automaticky, znamená, že sme odsudení na smrť. Samozrejme, rakovina môžeme vyliečiť, ale k týmto aspektom treba toto všetko pridať. Treba tiež dodať informáciu. Na, veľkým nepriateľom rakoviny je prevencia. Preto ju treba používať, aby sme rakovinu porazili. Hoci v mnohých krajinách existujú rôzne postupy, veľmi často sa nerešpektujú, nepoužívajú sa. dva tisíc osôb, ktoré umierajú kvôli rakovine spôsobenej e, prácov alebo pôsoben, pracovným pôsobením, to je skutočne ako keby zmizlo jedno mesto so 100 tisíc obyvateľmi. To je gigantický problém. Veľmi sa mi páčilo stanovisko predstaviteľa európskych odborov, keď hovoril, že nesmieme hovoriť o nákladoch či výhodách a ziskoch, ale musíme brať do úvahy predovšetkým život a zdravie pracovníka, pretože keď nebudeme postupovať takto, tak nebudeme obhajovať vlastne ani hodnoty EÚ. A dodal by som ešte, to, čoho sa naozaj bojíme, keď hovoríme o rôznych politikách, napríklad akým chemickým látkam sú vystavení kaderníci, ale neviem si predstaviť ani len, aké sú limity alebo aké sú koncentrácia, vystavenie nebezpečnými látkami tých pracovníkov, ktorí pracujú vo firmách, kde sa e, vyrábajú mobily. Tam v týchto krajinách sa nič nerešpektuje, neexistuje ani nejaký centrálny register e, nebezpečných látok, ani zásadné informácie o týchto látkach. Preto si myslím, že v tejto záležitosti Musíme byť veľmi rozhodní, postupovať rozhodne, stanoviť limity expozície a tieto treba naliehavým spôsobom uviezť do praxe v Európe a potom to treba aj kontrolovať, aby sa rešpektovali. Možno v niektorých krajín sa, v krajinách sa rešpektujú, ale inde e, treba jednoducho kontroly sprísniť. pretože v hre je zdravie a život pracovníkov. To je vlastne náš najcenejší dar, ktorý máme a tu nemá vôbec význam diskutovať o nákladoch a prínosoch. Ďakujem. Ďalší rečník, prosím. Ďakujem, pán predseda. Chcem ospravedlniť Karima Deli, ktorá nemohla prísť, žiaľ dneska, hovorí kolegyňa Rentke. Pokúsim sa uviezť niektoré z tých vecí, čo sú pre našu skupinu dôležité. My sme veľmi radi, že vidíme pohyb v tejto dôležitej problematike. Čakali sme návrhy na návrhy už veľmi dlho a chcem povedať, že EÚ zohráva veľmi dôležitú úlohu, keď ide o BOZP a je to problém. E, problémom sú najmä karcinogény, ktoré berú život miliónom ľudí Takže sme veľmi radi, že nastal pohyb. Kde by sme ešte radi videli zmeny alebo zlepšenie, tak my by sme radi rozšírili rozsah pôsobnosti aj o látky, ktoré sú škodlivé pre reprodukčné zdravie. Už to kolega spomínal. A budeme mať takéto pozmenujúce návrhy, aby sme videli, čo ešte možné Okrem toho by sme boli radi, keby sa znížili maximálne hranice, pretože, ako sa povedalo, ak v niektorých členských štátoch je to možné a je možné dodržiavať prísnejšie limity, tak to treba vidieť ako osvedčený postup a rozšíriť ho na celú EÚ, aby sme poskytli čo najlepšiu ochranu všetkým pracovníkom v EÚ. A nakoniec, tu ide naozaj odbo- odvetvie služieb, to by malo byť zahrnuté, pretože neproporčne veľa žien pracuje práve v tomto odvetví a tie sú práve vystavené takýmto ohrozeniam zdravia, takže pre nás je to veľmi dôležité a myslím, že za Karima Deli môžem povedať, že sa veľmi tešíme na ďalšiu veľmi plodnú konštruktívnu debatu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Landrus Fortulis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teším sa, že bola zorganizovaná táto diskusia a ja si myslím, že by sme sa prioritne mali venovať tým látkam, kde je preukázané, že majú e, vyšší e, karcinogénny vplyv a zároveň treba urobiť kampaň na ochranu pracovníkov a aby ju zadefinovali samotní pracovníci, pretože veľmi často z nevedomosti alebo preto, že si myslia, že im sa to nikdy jednoducho nemôže stať, neberú dostatočné a nepríjmajú dostatočné opatrenia, aby sa ochránili proti karcinogénnym látkam a potom sú obeťami tohto ochorenia. A potom, keď hovoríme o vzťahu náklady, výnosy, ja si myslím, že to by sme v tejto súvislosti nemali používať. Takže teraz sa zaradím na zoznam rečníkov ja. Mám tri body, o ktorých by som chcel hovoriť a robím to na schvál skôr, než dám slovo komisii, pretože si myslím, že sú to tri aspekty našej debaty, o ktorých ešte treba uvažovať v súvislosti s tou otázkou ochorení na rakovinu. Mňa niečo irituje, znepokojuje, a síce, že, fur, že stále nemáme nejakú rozumnú databázu údaje a v Nemecku sa teraz pripravuje národný e, register rakoviny. Nebolo by rozumné mať takéto niečo aj na úrovni EÚ? aby e, lekári, onkológovia v tejto oblasti povedali, neradi to hovoria, ale asi 80 prípadov rakovy nevedia presne určiť z pôvodu. Takže nie je tu dokázaná taká kauzalita, aká je potrebná z medicínskeho hľadiska. Takže to, že sú zasi- zasiahnutí mladí ľudia veľmi často, tak to áno. Pracovala som v priemysle dlho a používanie ochranných prostriedkov, čo ja viem, e, e, náušníky a podobne, to je veľmi neku- nekúlové u mladých ľudí. Proste nie je to cool mať, oni si to nedajú. A čo sa dá urobiť pri takejto kampani, e, pri použití bezpečnostných pásov napríklad a podobne. Tam sme už mali takéto skúsenosti, ale keď je to také, taká strata toho byť cool, tak to nebudú robiť, čiže musíme niečo vymyslieť. A potom ešte ďalšia vec. Viem, že lekári a Hovorili mi to kolegovia, ktorí sú lekári, že dnes vieme, že ten raster prieskumu e, pre prevenciu rakoviny je veľmi široký. Takže e, keď prídete, tak sa nedá nič zistiť. Ten 5-ročný raster, ktorý máme dneska v Nemecku, to je širok, veľmi ďaleko od seba ale ak by sme zaviedli prevenciu a chceli ju tu posilniť, tak by bolo potrebné práve tento raster v prevencii, v preventívnych vyšetreniach sprísniť, znížiť. Čiže to je otáznik, pretože možno, že experti by sa k tomu vydali a aj možno Marita by sa mohla vyjadriť. Takže najprv komisia. Terezia Montinio, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A tiež sa chcem poďakovať za prezentácie e, a informácie k tejto dôležitej téme pre komisiu. A v tejto súvislosti ten návrh, ktorý predložila komisia v máji, možno považovať za ambiciózny. A je to veľký krok vpred. Zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti E, pri práci tu sa prijali opatrenia. Sme veľmi radi, že sa tento návrh takto dobre prijal. Chcela by som ešte a zda len doplniť, že náplň sme prijali na základe rozsiahlej konsultácie vedeckých inštitúcií. Takže vychádzame z vedeckých podkladov, ako aj z pora- tripartitného poradného výboru pre BOZP. E, a vychádzame pri jeho návrhu z týchto vedeckých e, informácií a externých štúdií IOM o e, e, E, preverovali sme aj faktory technickej realizovateľnosti a takto komisia mohla prísť s návrhom, ktorý máte pred sebou. Taktiež by som chcel pripomenúť, že záväzné hodnoty sú naozaj veľmi dôležité nástroje, ktoré podporia e, zamestnávateľov, presadzovateľov a týkajú sa všetkých prevenčných e, a ochranných opatrení, ktoré umožnia primerane chrániť pracovníkov. A súčasne chcem povedať, že tie ďalšie zásady, smernice samozrejme platia, Samozrejme napríklad zniženie expozície na čo najmožnejšie minimum. Teraz by som dala slovo možno kolegovi, možno by sa chceli vyjadriť k tým aspektom, E, ktoré tu dnes zazneli a potom ešte by sme mohli aj zareagovať na otázky, ktoré položil predseda. Ďakujem, Tereza. Dobré ráno všetkým. Zdravím pánov, pani poslankyňa a pánov poslancov. Naozaj to je teraz veľmi dobre, že sa môžem vyjadriť, lebo ja som sa chcel vyjadriť veciam z takého technického pohľadu. A to je, ako je táto smernica konštruovaná. Hovoríme o záväzných limitoch a ich význame, ale smernica má oveľa širšie uplatnenie, nie len, než len tie karcinogény v anexoch. Je to veľmi prísna smernica, má vysoký štandard, keď zoberieme závažnosť problematiky. Táto smernica stanovuje záväzné hodnoty, ktoré sú v prílohách a je tam aj ten dôležitý bod o odstraňovaní expozície tam, kde je to možné alebo používať karcinogény v uzavretých systémoch, aby sa minimalizovalo vystavenie. To je veľmi vysoký štandard a platí pre každú chemickú látku definovanú ako karcinogén, bez ohľadu na to, či je alebo nie je v prílohe. Tak to je veľmi prísna norma a je to preto, že väčšina karcinogénov sú také, ktoré nemajú prach. To znamená, že neexistuje nič také ako bezpečné vystavenie týmto karcinogénom. To je veľmi dôležité. Je to teraz mimoriadne dôležité preto, že samotná smernica je veľmi prísne ambiciozne opatrenie a týka sa aj týchto chemických látok, ktoré nemajú žiaden prach. A preto komisia neprišla s návrhom na rozšírenie o reprotoxické látky, pretože väčšina reprotox, ako vieme, má hranice. Takže náš model sa nemá, na ne vzťaho- sa nemá vzťahovať na látky, kde sú určené limity. To by ste prosím mali mať na zreteli, keď budete uvažovať o tejto smernici. Teraz indikatívne limitné hodnoty, ktoré sú stanovené inak v e, smernici o chemických látkach. Tam sa hovoríte občas, že to sú veľ- menej prísne opatrenia. My nezdielame tento názor, Indikatívne hodnoty boli stanovené a musia byť transponované členskými štátmi a predstavujú záväzné e, limitné hodnoty a každý odklon treba odôvodniť. Takže my nezdielame ten názor, že je to menej prísne opatrenie. Pokiaľ ide o chrom 6, tak chcem povedať, že z tých 13 karcinogénov v tomto návrhu Chrom 6 je ten jediný, kde podľa našeho posúdenia vplyvu náklady tejto limitnej hodnoty, čo navrhujeme, sú vyššie ako prínosy. My e, definujeme prínosy, pretože chrom 6 je naozaj významným karcinogénom, ale treba si uvediť, uvedomiť, že keď e, m, hovoríme o nákladoch, tak stojíme Európu viac, ako čo získame. A to je tiež hľadisko, ktoré musíme zohľadniť pri našich návrhoch. Tu by som teraz skončil a ďakujem za to, že som sa mohol vyjadriť. Ak dovolíte, tak by som sa vrátila k vašim otázkam, ktoré ste mali konkrétne. E, áno, potrebujeme zlepšenú situáciu v otázke údajov na európskej úrovni a preto naše odbory outsourcovali externú štúdiu, ktorá sa týka realizovateľnosti a praktičnosti vytvorenia databázy pre e, rizikové chemikálie z hľadiska expozície. Je to tzv. Haskem štúdia, ktorá sa teraz dokončuje. Okrem toho si myslíme, že a súhlasíme, že potrebujeme zlepšiť informovanosť a potrebujeme takéto opatrenia v tejto oblasti. A myslím si, že v tejto súvislosti je dôležité upozorniť na nadchádzajúcu kampaň Európskej agentúry z, e, Európska kampaň o zdraví venovaná eh, nebezpečným látkam. A myslím si, že je naozaj dôležité riešiť konkrétne otázky eh, vystavenia karcinogenným činidlám a zamerať sa na, aj na určité skupiny, ako mladí ľudia, zraniteľné skupiny pracovníkov, ktoré sú vystavené karcinogenom. Ďalšia vec, možno sa vrátim k tej prvej otázke o dátach. Myslím si, že ten prieskum, ktorý e, bude pre nás realizovať agentúra o vystavení karcinogenným agencom činidlám, je, bude zdrojom vzácných informácií. A nakoniec, áno, súhlasíme s tým, že momentálne je veľká disparita medzi diagnostickými kritériami v členských štátoch. A radi by sme upozornili na dôležitú správu, ktorú vydala komisia pred niekoľkými rokmi. Je to informačné oznámenie o diagnostických kritériách a to by malo prispieť pomôcť k, k informovaniu na e, lepšom ekvivalenčnom základe o chorobách z povolania. A momentálne komisia vyvíja úsilie na aktiváciu európskej štatistiky o chorobách z povolania. Je to projekt EOT a spolu s Eurostatom pripravujeme tento pilotný projekt, ktorý začne s simplifikovaným, zjednodušeným zoznamom chorôb z povolania a pôjde o systém s rovnakými diagnostickými kritériami vo väčšine členských štátov. Ja si myslím, že toto sú kroky, ktoré sa snažia o zlepšenie e, existujúcej situácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcem sa ešte obrátiť na našich, naše expertky a expertov aby sa na záver vyjadrili v poradí, v akom vystupovali. A musím ešte využiť jednu právomoc EÚ, a to znamená, že nemáte viac ako minútu rečníckého času. Keď bude 1,5, tiež to prežijem. Takže Leslie, nech sa páči. Ďakujem. Je veľmi, bolo veľmi zaujímavé si vypočuť túto rozmanitosť názorov. Myslím si, že je tiež veľmi zaujímavé si vypočuť veci aj z pohľadu pacientov. A súhlasím s tým, že materiál komisie tento aspekt nerieši a nerieši dopad na rodiny a takéto veci sa veľmi ťažko vyjadrujú ako náklad. A máme veľmi široké údaje pre našu štúdiu a tie skutočné náklady pre spoločnosť sú veľmi vysoké. E, máme väčšiu šancu prežiť rakovinu, budeme žiť dlhšie a určite bude viac rakoviny a viac rakoviny z povolania. Takže ja by som privítala to úsilie, ktoré sa začína objavovať medzi pracovníkmi a v priemyselných odvetviach, medzi kľúčovými ľuďmi v priemysle. Takže musíme sa zamyslieť nad tými ľuďmi, ktorí mali rakovinu a nad tým, ako im zabezpečíme ďalšie zotrvanie v práci, aby mali lepšiu penziu, pretože obyvateľstvo starne. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Elke Schneider, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo som povedala o aktivitách EU OŠA v súvislosti s karcinogénmi aj v súvislosti s prevenciou karcinogenov a chcem pokračovať tom, čo povedala Leslie. Spomínala sa štúdia o pracovníkoch zasiahnutých ovplyvnených rakovinou. Máme prípadové štúdie z podnikov, aby sme videli, o čo tu ide, alebo ako to vyzerá v reálii. Máme interviu s ľuďmi, ktorí majú e, rôzne režimy pre návrat e, pracovníkov s rakovinou po rakovine na pracovisko a zaoberáme sa aj otázkou prekážok pre úspešný návrat. Jedna z našich priorít je prevencia rizik spôsobených karcinogénmi a jedna zo zaujímavých skupín sú aj mladí ľudia. Čiže zaoberáme sa týmto v našich aktivitách. A my dúfame, že náš prieskum bude mať dobrý výsledok a že štúdia realizovateľnosti bude úspešná a budeme môcť začať pilotné projekty v celej Európe alebo aspoň v niektorých členských štátoch. A takto získame lepší obraz o počte pracovníkov, ktorí sú vystavení a potom sa budeme na to pozerať aj z hľadiska e, rodovej príslušnosti. Máme niektoré štúdie o vystavení pracovníčok karcinogénom a o niektorých karcinogénoch sa hovorí momentálne Máme teda karcinogénne látky špecifikované ako vymoriadne nebezpečenstvo pre ženy a chceme sa týmto zaoberať. Toľko na teraz. Ďakujem. A teraz Tony Muzu. Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť trom veciam. Poprvé, prečo potrebujeme ciele, cieľové hodnoty pre tieto karcinogény, týchto 50 karcinogénov do roku 2020. To je to, čo povedala komisárka Tyson pretože týchto 50 najdôležitejších karcinogénov dokážeme, dokáže pokryť 80 expozície. Takže je to 50, keby budeme mať 50 záväzných odvod, preto 50, lebo je to 80 vystavenia. A v týchto prioritných karcinogénoch musia byť karcinogény, ktoré sú veľmi dôležité najmä pre ženy. Takže rodová otázka je tu veľmi dôležitá, pretože rakovina z povolania pre ženy je neviditeľná. Prečo potrebujeme prísnejšie limitné hodnoty? Jednoducho preto, že ak je to možné v jednej krajine, tak to znamená, že sa to dá urobiť aj v ostatných krajinách. To, veľmi ľahko, to je ľahko pochopiteľné. A potom by som sa chcel ešte vrátiť k rozšíreniu e, rozsahu pôsobnosti na reprodukčné látky. Tu nesúhlasím s komisiou. E, pre mnohé toxické látky pre reprodukciu nevieme, nevieme, že či je tam nejaký limit. Zoberme si napríklad bisfenol A, to sú vtaláty, to sú všetko reprotoxiny a vieme, že tieto látky sú aj endokrinné disruptory a tam nemáme limity. Takže ak zahrnieme reprotoxy do karcinogenej smernice, by sme mohli aj zlepšiť ochranu e, pred endokrinnými disruptormi. A chcem povedať, že reprotoxíny sú už zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smerníc e, o karcinogénoch v vnútroštátnej legislatíve viacerých členských štátov, štátov a máme štúdiu komisie, ktorá ukazuje, že je to osožné vo Francúzsku, v Nemecku, sa to ukázalo ako benefit, že máme reprotoxiny zahrnuté do legislatívy o karcinogénoch na vnútroštátnej úrovni. A preto je dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti aj na reprotoxy, lebo to naozaj zlepší ochranu pracovníkov. Ďakujem pekne, Rebeka Smith. Najskôr chcem povedať, že súhlasíme s komisiou, že keď dáte celý balíček opatrení dohromady, v rámci tej prvej vlny, po ktorej bude nasledovať druhá a tretia vlna, tak vieme, že je to ambiciózny návrh. Je tu široká podpora pre takýto návrh a vo všeobecnosti pre tie limitné hodnoty, ktoré boli zahrnuté do návrhu komisie medzi členskými štátmi ako aj sociálnymi partnermi. A pritom netreba zabudnúť aj na zvyšok dôležitých ustanovení, ktoré sú v smernici a tie sa tiež týkajú ochrany zdravia zamestnancov. Je jasné, že cieľom tohto návrhu, ako aj ďalšej vlny návrhov je lepšie ochrániť zamestnancov pred vystavením takýmto, takýmto karcinogénom. Samozrejme, my ako Business Europe, ako som povedala, podporujeme takéto návrhy. My sme za stanovenie takýchto záväzných limitných hodnot pre karcinogény. To je bez pochyby. Ale ak chceme naozaj zabezpečiť ochranu zamestnancov pred vystavovaním takýmto pred vystavením takýmto karcinogénom, tak je možné to realizovať len na úrovni zamestnávateľov a preto je tak dôležitá tá realizovateľnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A k tomuto bodu to uzavrie Marita Úskok. Ďakujem pekne. Ďakujem za diskusiu a za všetky skutočnosti a argumenty, ktoré ste predložili. A už na úvod som povedala, že to je vec, ktorá nie je len vecou nášho politického presvedčenia, ale je to vec e, veľmi osobných, osobného rozmeru, osobných vzťahov, osobného, osobných reakcií pokiaľ je o bod, ktorý sa týka karcinogénov. Naším cieľom je vyťažiť čo najviac z návrhu komisie. Sme na začiatku. Chceli sme dosiahnuť dobrý výsledok ktorého sa bude dať odraziť a ktorý bude mať dopad na skutočné životy, na skutočné pracovné podmienky a životy vo všetkých členských štátoch. Vieme samozrejme, že tu bude dosť e, veľký rozstyl. Nevychádzame z rovnakej situácie v každom členskom štáte, ale my sa chceme postarať o to, aby tento ambiciózny cieľ podobe smernice bol naplnený, aby sme zabezpečili, že to nebude sa týkať len niektorých e, štátov, ktoré sú v predvoji, ktoré idú v súlade s touto smernicou, ktoré tomu prispôsobujú všetko. Chceme, aby sa to rozšírilo na úroveň všetkých členských štátov v Únii. Nebude tak samozrejme od prvého dňa, ale táto smernica by nemala zabrániť tým najvyšším ambíciám, ktoré máme v tejto oblasti. A samozrejme, malo by to pokrývať tak e, ženy ako aj mužov v akejkoľvek časti trhu práce. Ďakujem pekne a som si istá, že budeme naďalej v kontakte v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme dosiahli dobrý výsledok tejto veci Ďakujem. Ďakujem pekne, Marita. O prvom návrhu sa budeme rozprávať 29. novembra na, výbory, na výbore pre zamestnanosť. 14. december e, na poludnie je termín predkladania pozmeňujúcich návrhov a 25. a 26. januára budeme potom diskutovať o pozmeňujúcich návrhov. 27. a 28. februára prebehne potom hlasovanie. Ďakujem ešte raz všetkým diskutujúcim, ďakujem prítomným expertom. Myslím, že nás čaká ešte veľmi dôležitý pracovný proces, ku ktorému budeme potrebovať všetky podstatné náležitosti. Ďakujem pekne. A teraz eh, prejdeme k bodu 15. Ustanovenie programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020. K tomu dostane slovo pán spravodajca Čaba Šogor. Tam ho máme. Ďakujem, budem hovoriť po anglicky. Na úvod mi dovolte poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a kolegyňam, kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy k návrhu komisie. Takmer 300 pozmeňujúcich návrhov veľmi jasne potvrdzuje naše obavy, ktoré sa týkajú tohto projektu, ako aj naše názory ohľadom toho, na čo by mal ašpirovať samotný program. Najskôr tie obavy. Mal som pocit, že za mnohými pozmeňujúcimi návrhmi e, je cítiť istú, istú opatrnosť, a uvedomenie si, že podpora štruktúrálnych reforiem je, alebo ten program je istým spôsobom nanútenie niektorých krokov na členské štáty. E, podľa mňa však tento program štruktúrálnych reforiem e, neprináša e, nejaké nové povinnosti smerom na členské štáty, pokiaľ ide o ich, ich, ich, ich spravovanie týchto fondov a to, ako to vyplýva zo zmluv Takisto ciele programu nie sú v rozpore s tým, čo dlžia naše krajiny občanom. Zabezpečiť zdravé hospodárske prostredie, ktoré je schopné generovať rast a pracovné miesta a zvládať obdobia šoku, ktoré je schopné zabezpečiť eh, dobré procesy, eh, dobré vzdelávanie, eh, dobré fungovanie systému sociálnej ochrany. Z tohto pohľadu štruktúrálne reformy sú len dodatočným nástrojom v rámci tej vsady nástrojov na dosiahnutie takýchto cieľov a má to pomôcť členským štátom pri zvládaní víziev, ktorým čelia. Ja si myslím, že väčšinou pozmeňujúcich návrhov sa nám podarí dosiahnuť to, že tento nástroj sa pretaví do väčšej miery vlastníctva na úrovni členských štátov a tých zainteresovaných strán, že sa stane transparentnejším a bude riešiť viacej tých sociálnych obáv. V prípade toho schválenia myslím si, že bude osvojený aj tými vládami, e, tak aby nereagoval na krízy, alebo im predchádzal, tak aby nakoniec to nespôsobovalo ťažkosti e, ľuďom. E, pokiaľ ide o to osvojenie si alebo vlastníctvo, vlády členských štátov musia niesť plnú zodpovednosť za tieto aktivity. To znamená, že by mali mať aj plné vlastníctvo a plnú zodpovednosť za realizáciu týchto reforiem aj formou e, dohôd o reformných prioritách až po moment ich implementácie. Z tohto pohľadu som rád, že mnohé pozmeňujúce návrhy išli týmto smerom a že sme súhlasili, že v procese zadefinovania reformných priorít e, členské štáty a komisia musia byť rovnakými partnermi, rovnocennými partnermi, pokiaľ ide o dosahovanie dohôd o technickej pomoci, ktoré musia byť podporené oboma stranami. Takisto rád konštatujem, že takmer, takmer všetky politické skupiny eh, hovorili o ďalšom aspekte toho vlastníctva a síce konzultácia relevantných zainteresovaných strán pri reforme štruktúrálnych reformiem. Eh, pokiaľ ide o požiadavku na technickú pomoc zo strany komisie, tak eh, tá by mala zohľadniť aj proces konzultácie, ktorý predchádza technickej pomoci. Nemali by sme ísť však tak ďaleko, aby sme uvalili na tento systém konzultácií pravidla, ktoré sa týka európskych štrukturálnych a podporných fondov. Je to sada veľmi komplexných e, pravidiel, ktoré sa týkajú operačných programov, ktoré riešia rozpočty na úrovni 100 milión, stovky miliónov eur. Celý proces implementácie a vyhodnotenia, ktoré môže trvať celé desiatky rokov, členské štáty by sa skôr vzdali po, po požiadavky na pomoc, ako niekedy prechádzať takýmito prísnymi, striktnými pravidlami. Pokiaľ ide o transparentnosť a zodpovedanie, sa vítam veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali týchto dvoch oblastí, transparentnosti a zodpovednosti, zodpovedania sa, to sú zásady, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre dobré fungovanie programu. V tomto prípade si ale myslím, že musíme zachovať dobrú rovnováhu, napríklad aj v rámci štruktúrálnych fondov, ktoré sa týkajú projektov, ktoré sú neporovnateľne väčšie vo svojej veľkosti, kde tie informačné a zverejňovacie povinnosti e, no, nutia členské štáty uviesť len e, tie informácie v sumárnej podobe, ktoré sa týkajú spustenia, ukončenia projektu a financovania. Ďalej je tu veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú posilnenia sociálneho rozmeru programu a posilnenia boja proti chudobe, podpory sociálnej inklúzie, vysokokvalitného vzdelávania a e, sociálneho blahobytu čo sa silne podporujem. Pokiaľ ide o príjemcov podpory, e, veľký počet pozmeňujúcich návrhov e, podporili moje nástojenie na tom, že orgány v rámci konkrétneho národa by mali mať možnosť získavať podporu v súlade s tými pravidlami. Berú z dôvahy, úvahy, že členské štáty môžu prijímať e, podporu, ktorá vychádza z ich vlastných iniciatívy, aby som nebol za obmedzenie tých oblastí podpory na oblasť zdieľaných kompetencií v rámci EU. Jedna z vecí, ktorá mi napadá v tejto súvislosti, je oblasť daňovania, ktorá je záležitá vecou, ktorá sa výlučne týka členského štátu, ale je tu nejaký náznak zásahov. Ďalej e, je tu vec, ktorá sa týka boja proti daňovým podvodom alebo vyhýbania sa daňovej povinnosti. Ďalej tu boli pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali toho, že zdroj financovania pre tento program by, by nemal predstavovať precedens do budúcnosti. Súhlasím s tým a domnievam sa, že v rámci hodnotenia v strede obdobia by komisia mala posúdiť aj vhodnosť e, alternatív financovania, pokiaľ ide o financovanie nového programu pre obdobie po roku 2020. E, ďalšia podstatná časť financovania sa týka poskytnutia možnosti členským štátom prispieť k tej finančnej obálke dodatočnými financiami, hlavne pokiaľ ide o obmedzené množstvo alokovaných prostriedkov na takýto program, bolo by užitočnejšie ponechať takúto možnosť k dispozícii. Tu bohužiaľ nie je ehm, priestor na kompromis. Buď budeme za alebo proti takejto možnosti to boli tie hlavné body, ktoré som chcel dnes vyzdvihnúť. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým za ich príspevky a teším sa na vaše názory. Dúfam, že sa nám podarí na čo najviac veciach sa dohodnúť počas nadchádzajúcich diskusí. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo ďalšiemu rečníkovi. Je to pán Gutierrez Prieto. Ďakujem za to, že je tu tá snaha o dohodu a konsenzus. My v princípe sa zhodneme s programom pomoci členským štátom, aby mohli urobiť svoje štruktúrálne reformy, ale je veľa problémov, ktoré treba napraviť, pretože tu máme aj politický problém, aj problém pridelovania financí. Sú to dva rozdielne problémy, ktoré treba ale aj riešiť rôznymi postupmi. Veľmi a najdôležitejší je problém politický, pretože v konečnom dôsledku všetko sa navzájom mieša a program technickej pomoci a asistencie na realizáciu reformy v členských štátoch je chápaná veľkou časťou obyvateľstva aj politikmi v kontexte ekonomického riadenia, tak ako sme to zaviedli za posledné roky cez Tupak, dvojbalíček. A my tento program musíme zarámcovať a brať do úvahy tak, ako to vidia naši občania vzhľadom na posledné reformy, ktoré sa robili z toho vyplývajú naše pozmeňovacie návrhy, ktoré súvisia s transparentnosťou, s verejnou rozpravou, s tým, kto sú tí asesori, poradcovia vo firmách, ktorí sú poverení realizovať pomoc aby tam bola dostatočná demokratická kontrola na európskej, národnej aj lokálnej úrovni, aby tam bola účasť sociálnych aktérov, pretože táto technická podpora, ktorá má fungovať v rámci programov riadenia, ktoré realizujeme cez európsky semester alebo inými mechanizmami, cez dvojbaliček a šesťbaliček, tak to treba koordinovať, aby nedošlo k väčšiemu zlomu medzi technickou pomocou a to, ako občania cítia, že reformy sa vnúcujú, pretože v niektorých prípadoch sa tieto opatrenia realizujú kvôli ekonomickej kríze. Teda musíme v legislatívnych návrhoch vylepšiť znenie a to všetko súvisí s transparentnosťou a účasťou občanov. Podarilo sa nám zaviesť, preto to tak podrobne rozvíjam, keď sme chceli riešiť predchádzajúce problémy, ale musíme postupovať tak, aby sme zabránili budúcim. Spravodajca má pravdu, že mnohé zmeny sa už realizujú. Nakoniec sme presadili v mnohých členských štátoch myšlienku pomoc v akomsi šedivom alebo čiernom v niektorých krajinách a to nesúvisí potom s tým, čo my sme vlastne chceli. Posledným cieľom tejto reformy je treba zabezpečiť demokratickú legitimnosť, maximálnu účasť, maximálnu transparentnosť a zabrániť minulým chybám. A ďalšia vec, prideľovanie fondov Zhodneme sa, že v rámci VFR je len veľmi malý podiel financií na tento cieľ. Ale tak, ako sú financie pridelované, tak si musíme uvedomiť, že ide o štrukturálne fondy, e, ktoré potom idú do koheznej politiky a tak ďalej. A my v tomto smysle predložíme viacero pozmeňovacích návrhov, 144, 145. Tam je potreba zadefinovať limit e, pri takejto asistencii v energetike. Je to potrebné, ale nesmie to byť na úkor rozpočtu pre Európsky sociálny fond, ktorý nesúvisí s energetikou a energetickými reformami. Takže je možné absorbovať finančné fondy z jedného členského štátu, aby sa dala technická pomoc tretej krajine, tak a tento problém musíme vyriešiť a obmedziť. Ale myslím si, že sme všetci aj v našej politickej skupine otvorení dobrému konsenzu, vieme, aký je politický kontext, potrebujeme tam teda viacero záruk a záchranných sietí musíme vedieť, ako sa pragmaticky tento fond v skutočnosti bude využívať. A zhodneme sa na tom, že keď budeme mať všetky tieto záruky a keď dáme na miestnym samozprávam k dispozícii našich najlepších odborníkov, aby sa zrealizovali tie najlepšie reformy, ktoré si netreba myliť s niektorými opatreniami, ktoré sa snažili niektoré homologizovať alebo pod nejakou ideologickou prizmou presadiť v Európe. Ďakujem, Marian Harkin. Ďakujem. Ďakujem. Dovolte mi najskôr poďakovať spravodajcovi za skutočne pozitívny návrh súhlasím e, do veľkej miery s jeho pohľadom, hlavne keď hovorí o potrebe prioritizovať reformy, ktoré stimulujú tvorbu zamestnanosti a produktivity, hlavne v kontexte politiky súdržnosti. Súhlasím, že to sú tie reformy, ktoré treba mať na pamäti, tie by mali vytvárať prospešné prostredie, ktoré by umožnili členským štátom mať plný prospech e, z kohezných fondov. A to sa týka aj miery čerpania z takýchto fondov. Jedna otázka. Prečo pán spravodajca zmenil mieru spolufinancovania zo 100% dopravných nákladov až na 100% alebo do 100% opravnených nákladov? Počul som tie pripomienky a počul som aj to, čo hovoril kolega Sergio, ako niektorí kolegovia vyjadrili obavy ohľadom SRSP a možno v v kontexte toho, ako komisia predkladá svoje politiky. Ja to chápem, je to citlivá vec, politická, politicky citlivá záležitosť, preto je dôležité, aby ten záverečný dokument jasne zdôraznil, že je to partnerstvo, na čele ktorého stoja členské štáty a ktorý, ktoré zohľadňuje tie veci, ktoré citlivo vníma verejnosť a že musíme sa ubezpečiť, že transparentnosť je jasne odzrkadlená v dokumente a že to tam bude Sergio použil dve vyjadrenia, keď hovoril o demokratickej legitimizácii a o sociálnej participácii. To je dôležité. A myslím, že nájdeme tam priestor, na ktorom sa dohodneme. Je to dôležité politické posolstvo. Plne súhlasím s pripomienkami e, spravodajcu, pokiaľ ide o vlastníctvo. Je to súčasť toho celkového obrazu. A podporujem aj to zahrnutie e, boja proti chudobe, podpory sociálnej inklúzie a spomenuli ste aj viacero ďalších e, sociálnych cieľov, pokiaľ ide o podporu v rámci tohto programu. Ešte som nemala možnosť e, sa podrobne oboznámiť s kompromisnými návrhmi, ale určite sa teším na vzájomnú spoluprácu s pravodajcom. Ďakujem. Ďakujem, Tere Reinke. Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi eh, za návrh kompromisov. Som rada, že môžem s vami všetkými spolupracovať na tomto stanovisku. Len chcem povedať, že som tieňovou pre správu pre toto nariadenie na výbore REGI a mali sme tam eh, veľmi rozsiahlu diskusiu, pretože ako viete, toto je v princípe program, eh, ktorý vychádza z tých task forces a z tých štruktúrálnych podporných služieb eh, v Grécku a na Cypre a vy, to ako východiskový bod pre veci, ktoré by sa mohli rozšíriť na celú Európsku komisiu, eh, celú, celú Európsku úniu. Eh, pred dvoma týždňami sme sa stretli a jedna z vecí, ktorá zaznela v rámci tej diskusie, keď sa hovorilo o implementácii podobného programu v Grécku, oni sa vyjadrili a takisto to vyplýva aj zo správy dvora auditorov, je, že program je veľmi účinný, efektívny, hlavne pokiaľ ide o implementáciu kohezného fondu, ale že má vážne nedostatky, pokiaľ ide o iné oblasti politik A z tohto dôvodu som presvedčená, že môžeme z tohto spraviť veľmi silný a umožňujúci nástroj, tak povediať enabling, pre členské štáty, ale chcem na vás naliehať, aby ste sa sústredili v rámci tohto návrhu na ten aspekt eh, vybavenia právomocami tých jednotlivých aktérov, pokiaľ ide o využívanie štruktúrnych fondov. A tam sa uberá moja skupina a tam sa uberá aj väčšina tých pozmeňujúcich návrhov, pretože určite je tu dôvod na pochybnosti a na eh, opatrnosť, obozretnosť, pokiaľ ide o otázku, ako bude v skutočnosti tento nástroj využívaný. Pretože v minulosti v tých krajinách, ktoré boli súčasťou programu, sme videli, že je tu problém e, zodpovednosti zo strany a zodpovedania sa zo strany inštitúcií, predovšetkým mhm. tých, kde nebolo jasné organizačné nastavenie alebo to, ten systémové nastavenie. Takže tu treba byť obozretný a podporujem tých kolegov, ktorí hovorili o demokratickej legitimite, zodpovedaní sa. A to ide ruka v ruke s otázkou etického kódexu sú správania. Možno som nepochopila celkom, eh, pán spravodajca, ale myslím si, že ten princíp partnerstva a kódex správania alebo etický kódex to nie je len nejaká komplexná sada pravidiel, ktoré boli len tak vytvorené. To sú pravidlá, ktoré zabezpečujú aj účasť občianskej spoločnosti, ktoré umožňujú eh, priebeh takéhoto participatívneho procesu sú mimoriadne dôležité a je to vec, ktorú by sme chceli ešte troška viac zdôrazniť, aby bola lepšie zdôraznená v kompromisných e, návrhoch alebo v tých kompromisoch. A väčšina z nás bola rada a spokojných, že aspekt sociálnej inklúzie a boja proti chudobe, ako aj otázka inklúzie regionálnych a miestnych orgánov úradov, že už je súčasťou kompromisov a teším sa na vzájomné diskusie a dúfam, že sa nám podarí vyslať veľmi silný signál na výbor REGI aby sme mohli zabezpečiť, že to bude nástroj, ktorý bude užitočný pre oba členské štáty, ako aj pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dominik Martin. Merci, Ďakujem, pán predseda. Ako pochopíte, ja nedzielam vaše nadšenie, ale počet pozmeňovací návrhov ma vedie k tomu, že moje pocity sú zdieľané, že to naozaj nevyvoláva e, vášne. Stručne, technická asistencia poskytovaná na žiadosť členských štátov Európskou komisiou v prípade týchto programov, to síce dobre vyzerá, sympaticky, Zdalo by sa, že naozaj, že chceme poskytovať služby, ale ja si myslím, že je to spôsob, ako EÚ môže zasahovať do oblasti, ktoré spadajú do exkluzívnej kompetencie členských štátov, ako je vzdelávanie, mestská politika a migračná politika samozrejme. A to je to ospravedlnenie Európskej komisie bez toho, že by oficiálne mala dodatočné kompetencie v tejto oblasti. A pre nás je jasné, a to vás určite neprekvapujem, že Európska komisia takýmto spôsobom využíva príležitosť, aby robila odporúčania, ktoré členské štáty budú musieť aplikovať. A prečo ich budú musieť aplikovať? A ako protislužba dostanú finančnú špecifickú pomoc pri takýchto programoch. A znamená to vlastne, že ja ťa budem držať pod, kruko, pod krkom v takejto pasci. Ďakujem za pozornosť. So, dann sind wir eigentlich... Dobre. Všetkými žiadosťami o slovo sme prešli. Dobre, teraz sa obrátime na komisiu. Kto by sa chcel vyjadriť?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 a som právnym, službom, e, právnym poradcom tejto služby Európskej komisie a rád by som poďakoval všetkým poslancom e, za účasť diskusie a za ich predložené pozmeňovacie návrhy. Konkrétne by som poďakoval spravodajcovi. Nadviažem na niektoré body e, vášho textu. Sú tam viaceré záležitosti, ktoré by sme chceli objasniť. Poprvé, program sa aktivuje len, keď to požiada nejaký členský štát. A žiadosť členského štátu komisii, aby dostala pomoc či podporu táto krajina v určitej sérii programov v oblasti ekonomického riadenia alebo v iných záležitostiach, iniciatívy členského štátu, tak celý tento proces potom prebehne e, dialog, aby sa zadefinovali, aké špecifické opatrenia sú potrebné a ktorá finančná rubrika e, či kapitola by sa použila na tieto podporné opatrenia. Tiež musí byť jasné, že e, v prípade financovanie tu nejde o nejaké pridelovanie financí pre členských štát. Je to pridelovanie financí na zaplatenie vedomostí či skúseností, poznatkov, ktoré členský štát potrebuje na to, aby mohol zrealizovať určité opatrenia. Tak v tej otázke financií, to, čo sa hovorí, že by sa odoberalo nejaké financie z nejakej konkrétnej rubriky, nie je to tak, ani to tak nebude. Aké sú ciele tohto programu? Ako hovorí pán e, Šogora jeho text, ako aj ďalšie pozmeňovacie návrhy, cieľom je, aby sa napomohlo aplikácii politik Nejde teda o program, ktorý by sa sústredil na politiky, ale na aplikáciu politik. A preto je e, dôležité, vlastníctvo alebo rozhodnutie členského štátu a, a proste členský štát musí zadefinovať svoju požiadavku. Je veľmi pravdepodobné, že bude musieť interne pre konzultovať všetkých aktérov in, na internej úrovni, e, aj občianskú spoločnosť, aj sociálnych partnerov a tak ďalej. Ale my ako komisia nemôžeme kontrolovať, či to štát urobil alebo nie. Či prebehli tieto konzultácie, pretože to je v kompetencii členského štátu a je to dané e, právnym systémom toho, ktorého štátu a tú komisiu nemôže jednoducho konať nad rámec svojich kompetencií. Kompetencia spočíva len v tom prediskutovať členským štátom rámec podpory. Takže to je tam rozhodujúce aj to, že sa k tomu členský štát zaviaže a že o to sám iniciatívne požiada. Transparentnosť a zodpovednosť. Budeme samozrejme plne transparentní z oči voči parlamentu aj rade. V návrhu sa už formuloval záväzok a povinnosť komisie koncom roka poskytovať informácie a ja si myslím, že takto môžeme zabezpečiť rovnováhu medzi potrebou transparentnosti voči ďalším inštitúciám a obmedzeným rozsahom programu a dopytu. Ja si myslím, že to je všetko z mojej strany. A ak máte samozrejme akékoľvek ďalšie otázky, môžete ich formulovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Toľko k tomu, že sa, teda k tomu, že by sa komisia zadnými dvierkami nejak e, zasahovala do vnútorných záležitostí ešte kolegyňa Jazloviecka. Zwrócił Pan uwagę na to, že e, monitorując vydávanie środków. Ďakujem pekne. Samozrejme, chcela som len pripomenúť, že pri tom dohľade nad tým, ako sú vynakladané prostriedky EÚ, Hovoríte, že nie ste e, schopní e, vykonávať tento dohľad nad všetkými aspektami. Hovorili ste aj o tej konzultácii sociálnych partnerov. Hovorili ste o tom, že sa tieto veci nachádzajú v pôsobnosti členských štátov. Práve pokiaľ ide o tie konzultácie, pokiaľ ide o používanie alebo čerpanie prostriedkov EU, by sme mali klásť dôraz na to, že skutočne sa to deje v každom členskom štáte v súčasnosti sa nachádzame v pomerne hlbokej kríze. Čelíme situácii, kde občania majú relatívne nízku mieru dôvery voči EÚ a myslím si, že konzultácie o tom, čo sa deje v EÚ, aké nástroje EÚ sú používané zo strany spoločnosti, tie, to by sa malo diať. A ja chcem vyzvať komisiu, aby zvážila, či pri tých kritériách pre používanie a čerpanie prostriedkov EÚ, či by aj takéto prvky nemali byť e, zohľadňované, takéto veci, teda konzultácia v členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz naposledy ešte Čába Šogor, spravodajca. Yes, thank you for all your remarks and, uh... Ďakujem za vaše poznámky a pripomienky ja len zopakujem to, čo už povedala komisia, pokiaľ ide o demokratickú legitimnosť. Inak povedané, ani nie je potrebné to tu znovu opakovať. Dúfam, že budeme môcť aj naďalej diskutovať o tejto téme. A k poslednej otázke, ktorá padla, pre nás je naozaj dôležitné, aby e, sme boli koherentní s návrhom komisie a na tom budeme aj naďalej e, pracovať a diskutovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Hlasovať bude 8. sa novembra v EMPL, v REGI 29. novembra. A takto sme sa dopracovali na koniec programu. Budúce stretnutie bude 7. novembra od 15 do 18.30 a potom 9. novembra do, do obeda. Takže eh, želám vám všet, dobrú chuť k obedu.